by sme mali asi znižovať toto číslo. Možno, že by sme mali rôzne agentúry, ktoré sa týmto zaoberajú, zlúčiť do jednej agentúry. Ďakujem. Ďakujem. Končím túto rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o pol dvanástej. No a teraz môžeme postupovať podľa programu e, rokovania. Máme tu správu KROŠ, jednotný európsky dopravný priestor. <clears throat> Uh, Ďakujem. Prvým rečníkom je pán Groš. Máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Vo výbore pre dopravu uh, sme mali diskusiu o doprave v budúcnosti, v budúcich desaťročiach. 413 pozmeňovacími eh, návrhmi eh, sme niektoré ťažiska zdôraznili a 230 kompromismi sa nám podarilo nájsť dobrý eh, základ na stanovenie ďalších ťažisk do, budúčno, do budúcnosti. Ehm, chcel by som sa poďakovať kolegom vo výbore za ochotu k dialógu, pretože pomohli urobiť z tejto správy komplexnú jednotnú správu. Keď hovoríme o doprave, hovoríme o 10 miliónoch pracovných e, síl v Európe, o 5 e, percentách a HDP hovoríme o niečom, čo sa týka každého občana a to každý deň, čiže je to jedna z základných kompetencií. E, Biela kniha stanovuje správne akcenty na úrovni ekonomickej, ekologickej, energetickej a tiež samozrejme je e, ťažiskom znižovanie emisí CO2 e, chceme e, rýchle presadenie a transponovanie smerníc EÚ. Konštatujeme však, že v Rade sa pracuje často pomaly a práve naopak hranice sa opäť vytvárajú a vytvárajú ďalšie prekážky. E, hovorili sme o efektivite, čo je pre mňa dôležité v tejto efektivite, sú zahrnuté aspekty e, ekonomickosti, ekologickosti a dobrých pracovných podmienok. A toto všetko pre nás znamená efektívna dopravná politika. Obmedzili sme sa na nadchádzajúcich 10 rokov a predložili 31 jasných návrhov ktorých cieľom je zabezpečenie e, bezpečnosti cestnej premávky. Každý rok zahynie, zahynú tisícky ľudí na našich cestách a e, chceme do roku 2020 počet znižiť o 50 Emisie CO2 zostávajú aj pre nás ťažiskovým cieľom. E, v porovnaní s 1990 vsádzame na minus 20 na nadchádzajúcich 10 rokov. Je to možné mixom energie energií. Takže chceme eh, mix energií, chceme lepšie eh, prerozdelenie na jednotlivé modality a nepodceňujeme ani aspekt subsidiarity, pretože 80 eh, ľudí žije v mestách. Ekologické dopravné prostriedky, používanie bicyklov môžu sa postarať o trvalo udržateľný rozvoj. Pokiaľ ide o CE, CO2. E, musíme mať na zreteli aj vzdušný priestor. Prečo tak dlho čakáme jednoduchými rozhodnutiami bez finančných e, investícií by sme mohli ušetriť 20 emisí. Zdieľame tiež názor o jednotnom spoločnom európskom dopravnom priestore. Chceme otvoriť trhy, chceme, aby e, transport bol efektívnejší e, a nielen cestný, e, aby teda to nebolo na náklady životného prostredia a zdravia. Chceme korektné ceny, chceme ceny priateľné pre zamestnancov v Európe spoločne s komisiou sa chceme postarať za ko- o koherentnú prepravnú sieť aj tam musíme si dať určité ťažiská, e, nedostatky, ktoré poznáme celé roky, musia byť odstránené. Finančné prostriedky tu nie sú na to, aby sme e, dávali finančné prostriedky členským štátom a tie si robili, e, čo chcú. Chceme pridanú európsku hodnotu Takže toto je len niekoľko príkladov z toho, ako, toho, ako my vidíme budúcnosť. Pán komisár, s komisiou spoločne by sme radi diskutovali tieto opatrenia v budúcnosti a spolu s komisiou by sme ich radi aj presadili. Pán komisár, nech sa páči. Yes, Pán predseda, vážení europoslanci. Biela e, kniha e, komisie e, cestovná mapa k jednotnému priestoru bola prijatá v marci 2011 a ide tu o posilnenie konkurencieschopného, efektívneho dopravného systému. Ja sa chcem úprimne poďakovať spravodajcovi pánovi Grošovi a členom výboru Trans za ich prínos k debatám. Všetko to začalo s právou ešte k oznámeniu z roku 2009 o udržateľnosti e, dopravy budúcnosti. Myslím si, že je tu koncenzus o dôležitosti zachovať konkurencieschopný a efektívny e, sektor dopravy. Doprava je veľmi dôležitá pre ekonomickú integráciu toľko eh, pre EÚ v globálnom hľadisku doprava je veľmi dôležitá, pretože poskytuje 10 miliónov eh, v celkovo eh, pracovných miest v doprave a potom pri výrobe dopravných prostriedkov ďalších 10 miliónov pracovných miest. A preto si myslím, že podpora mobility je jednoducho dôležitou alternatívou. A tiež som presvedčený, že musíme nájsť spôsoby, ako využívať e, nižšie objemy energie efektívnejším spôsobom. Biela kniha stanovuje ciele na zníženie skleníkových, e, emisí skleníkových plynov do roku 2050 e, v porovnaní s rokom 1990 je tu 40 konkrétnych iniciatív, ktoré komisia chce prijať v rámci súčasného mandátu na riešenie súčasných dopravných víziev. Sme odhodlaní presadzovať túto agendu už v roku 2011. Asi 20 iniciatív bolo presadených a boli to dosť dôležité iniciatívy budeme naďalej podporovať aj e, budeme podporovať aj vašu správu, ako je napríklad internalizácia vonkajších nákladov, e, e, námorný e, bluebelt, e, udržateľnosť meskej dopravy a dokončenie jednotného trhu v doprave. Ako komisia oznámila vo svojom pracovnom programe, e, budeme chcieť predstaviť ambiciózny návrh o železničnej doprave vrátane vytvorenia jednotného železničného európskeho priestoru. Európska legislatíva by mala tiež prispieť k vývoju ekologických čistých vozidiel a klásť prioritu na vedecký technický pokrok Mali by sme sa tiež snažiť o internalizáciu externých eh, nákladov a o daňové narušenia. Dúfam, že parlament bude naďalej podporovať eh, naše dôvody, ktoré boli eh, uvedené v Bielej knihe. Ďakujem. Pán Sonik, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Doprava je základom našej ekonomiky, prispôsobom prispieva k ekonomickému rastu a vytváraniu nových pracovných miest. Rozvoj dopravy musí byť udržateľný a prepojený na medzinárodnú spoluprácu. Európske riadenie dopravu a dopravnej infraštruktúry musí sa snažiť o zvýšenie konkurencie schopnosti a zvýšenie atraktivity. To môžeme dosiahnuť iba, ak sa nám podarí odstrániť limity ktoré, a bariéry, ktoré existujú v doprave medzi členskými štátmi. V našom stanovisku som e, poukázal na to, že by sme mali využívať technológie založené na nefosilných e, palivách, e, ktoré menej znečisťujú životné prostredie. Potreba obmedziť spotrebu energie a paliva podporovaním ekologických prostriedkov dopravy a využívaním eh, nižšieho eh, prostriedku, ktoré využívajú menej energie a využívaním inovatívnych prostriedkov, eh, si myslím, že môžeme využívať alebo vyvíjať infraštruktúru, ktorá bude udržateľná. Malo by to byť zohľadnené aj vo viacročnom finančnom rámci. Ďakujem, pán Karins. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Európska únia, teda jedna tretina eh, spotrebovanej energie v Európskej únii pripadá práve na sektor dopravy a ide najmä o ropné produkty. Máme tu dočinenie aj s 80 eh, dovozu práve pre eh, sektor dopravy, čiže e, sme viac než závislí e, na dovozoch. A tieto dovozy musíme zredukovať. Ako e, je to možné? Existujú tri cesty. Po prvé, efektívnejšie využívanie pohonných hm, látok, zvýšenie po druhé podielu biologicky odburateľných látok a po tretie musíme sa postarať o ďalší vývoj vývoj elektromobilov. Vážení kolegovia, podporujem túto správu. Táto správa zníži našu závislosť v tejto oblasti a vyzývam vás, aby ste túto správu všetci podporili. Ďakujem. Myslím si, že ďalší rečník nie je tuto v sále, čiže nebudem hovoriť jeho meno. A teraz pán Koch. Dieter Koch? Ja. Pán Dieter Koch. Ja, prezident. Pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Doprava je pre mnohých ešte stále záťažou a zlom, spotrebovávajú sa zdroje, vytvára sa hluk, ekologické škody. Pritom je však nevyhnutnejšia než kedykoľvek predtým. Postará sa totiž, stará sa totiž o fungovanie našej spoločnosti vo vnútri aj smerom navonok. A je aj symbolom našej individuálnej slobody. Je základnou požiadavkou, ktorá už sa e, vyvíja takmer k základnému e, právu, najmä pre e, ľudí, osoby s postihnutím preto podporujem myšlienky uvedené v Bielej knihe, aj keď nie všetky. Základná myšlienka urobiť dopravu čistejšou, s tou môžem bez výhrady súhlasiť Veľmi veľká vďaka patrí nášmu pánovi spravodajcovi Gerošovi. Podarilo sa mu e, vypracovať konkrétne ciele e, bez toho, aby e, nejakým spôsobom oponoval otvorenosti technológií. Ďalej bezpečnostné aspekty projekty, e, sieť e, informačné, e, ekologické aspekty v jeho správe. To všetko vítam. Postrádam však odvahu zaoberať sa problematikou veľkých nákladných vozidiel je to vlastne len akýsi ústupok voči tým, ktorých presadzujú textom v správe e, premarníme šancu stanoviť minimálne štandardy a rámcové podmienky, e, ktoré by mohli členské štáty aplikovať v rámci princípu subsidiarity e, pri homologizačných postupoch. A toto budeme musieť neskôr s veľkými finančnými nákladmi opäť odstrániť. A tiež premrháme šancu Eh, na novú koncepciu eh, vozidla. Tieto vozidla musia eh, byť vybavené všetkými dôležitými systémami na ochranu životného prostredia. Ďakujem a slovo má pani Sehnalová. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, vizia Európskej komisie do roku 2050 je dôležitým dokumentom na nastavenie smerov európskej dopravnej politiky. Je to materiál na diskusiu a tiež rámec, v ktorom sa budú pohybovať konkrétne ciele v krátko a strednodobom horizonte. Vyzývame komisiu na konkrétne stanovenie týchto cieľov do roku 2020. Treba pritom vychádzať zo súčasného stavu. Európska dopravná politika musí nadvezovať na predchádzajúce dokumenty a odzrkadľovať existujúcu infraštruktúru vo všetkých členských štátoch. V návrhu apelujeme na komisiu, aby urobila analýzu existujúcej situácie najneskôr do roku 2013 Nástroje európskej politiky súdržnosti musia aj naďalej podporovať zbližovanie infraštruktúry v členských krajinách s e, ťažiskom e, na kontrolu. Zaoberáme sa tu tiež podnika, podmienkami e, pracovníkov v sektore dopravy. Pracuje tam 10 miliónov osôb, čiže to musí zohrávať dôležitú úlohu. Či už ide o kvalitu práce, bezpečnosť, vzdelávanie. Doprava sa nezaobíde bez ľudí a preto ich pracovné podmienky musia zodpovedať tomuto náročnému povolaniu a majú priamy dopad aj na bezpečnosť bezpečnosť v doprave. Efektívna spolupráca rôznych druhov dopravy je e, dôležitá v rámci dlhodobých cieľov EÚ v oblasti znižovania emisí. Považujem preto za dôležité, že sme sa v kompromise dohodli na požiadavke podporovať udržateľné druhy dopravy, a to na všetky vzdialenosti. Súhlasím s názorom komisie, že k doprave na dlhej vzdialenosti by sme mali pristupovať systémami na celoeurópskej úrovni. Na záver ďakujem pánovi spravodajcovi za jeho úsilie pri vyrokovávaní priateľných kompromisov a verím, že výsledný návrh zajtra veľkou väčšinou schválime. Ďakujem za pozornosť a slovo má pani Majsno. Ďakujem, pán predseda, pán komisár, milý Matiu Groš. To bola skutočne výborná práca, viac než 413 pozmeňovacích návrhov, 32 kompromisov sme zdieľali, spoločne a znamená to, že e, si uvedomujeme, že je potrebné v oblasti dopravy postupovať jednotne. Sú tu rôzne myšlienky, pokiaľ ide o jednotlivé veci, ale celkovo vzaté sme všetci konštatovali, že doprava je dôležitá, že predstavuje kostru pre vnútorný trh a že je to základ európskej politiky. Povedať si, e, chceme e, slobodnú mobilitu pre ľudí, tovary a služby. A za týmto účelom potrebujeme rôzne vylepšenia v rámci nasledujúcich nasledujúcich správ. Možno povedať, že je jasné, že potrebujeme všetky dopravné prostriedky. Samozrejme, chceme, aby doprava bola efektívnejšia, ekologickejšia, bezpečnejšia. To všetko treba zohľadniť, ale aby sme popohnali vnútorný trh, potrebujeme všetky dopravné prostriedky, všetky druhy, aj keď niektorá oblasť je možno silnejšia než iná. A e, toto vyplýva jasne zo správy a v podstate neexistuje ani veľa bodov, kde sa nezhodneme. Jedným z bodov sú tieto veľmi dlhé nákladné vozidlá. E, uvádza sa, že potrebujeme e, European Moral Assistant, teda chceme mať e, možnosť e, väčšie transporty, väčšie náklady e, prepravovať. To nepovažujú všetci za dobre, ale e, vo všetkých oblastiach Európy sa to už vlastne praktizuje s úspechom. Chcem upozorniť ešte na jeden pozmeňovací návrh, ktorý sme predložili a myslím, že sa stretne s pozitívnym ohlasom. A síce Nejde o to, že e, žiadame komisiu, aby predložila e, nám e, materiály ohľadne balíčka železníc, ale ide tu o oddelenie od sieti, ako sme hovorili pri revízii balíčka v železniciach. Takže ďakujem ešte raz a s napätím očakávam hlasovanie. Ďakujem, pán Kramer herr präsident herr kommissar meine Pán eh, predsedajúci, pán komisár, chcem sa poďakovať Matiu Grošovi za to, že zorganizoval veľmi dobrú spoluprácu. Bez zmeny mobility určite nebudeme môcť výťaziť nad klimatickými zmenami a naše deti a naši vnúci nebudú mať perspektívu potom v živote. Od roku 1990 pozorujeme v priemysle e, zníženie emisí CO2 o 34 v doprave je to 17 v, v domácnostiach 14 ale v doprave zároveň emisie stúpli o 30 čiže vlastne doprava vyprodukuje tie emisie, ktoré zároveň znižujeme v iných sektoroch a preto potrebujeme e, zmenu v oblasti dopravy. A som veľmi rád, že sa nám podarilo teraz nájsť kompromis, že do roku 2020 e, znížime emisie CO2 o 20 na základe hodnôt z roku 1990, nie na základe hodnôt z roku 2008, ako si to želala komisia. My sme sprísnili podmienky a ja vyzývam, aby komisia e, toto naše rozhodnutie prevzala. Nemáme čas, musíme teraz rýchlo konať. Som za to, aby internalizácia externých nákladov bola takisto e, záväzná pre všetky druhy dopravy, pretože letecká doprava je dotovaná 30 miliardami každý rok, to sú peniaze daňových e, poplatníkov, ale e, železnice všetko musia platiť sami. Máme, co, máme mýtne poplatky e, pre koľajnice a takisto aj pre diálnice. Takže musíme toto zmeniť. Sme veľmi e, radi, že, e, že pokiaľ ide o daň, pokiaľ ide o cyklistickú daň, tak a ak sa chceme zaoberať týmito veľkými, ak sa niekto nechce zaoberať týmito e, veľkými nákladnými vozidlami, tak naozaj nechápe, o čo ide v tejto oblasti. Ďakujem, pán Bradborn. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem začať tým, že sa poďakujem pánovi Grošovi za obrovskú prácu na tejto správe. Bohužiaľ, toto nemení tie zlé základy správy, a takisto to nemení nič na Bielej knihe komisie. Chcem byť férový. Dokument komisie má určité pozitívne návrhy, teda, že potrebujeme multimodálnu sieť a takisto musíme zmodernizovať e, Cezarom systém riadenia leteckej dopravy. Ale správa má aj veľmi závažné chyby. Komisia sa domnieva, že viac regulácie a viac EÚ právomoci je tu odpoveďou. A to práve v čase, keď dôvera je pre naše podniky najdôležitejším faktorom. A nemali by sme teraz vysielať také eh, posolstvo, že chceme udusiť hospodársky rast. Tento návrh v tejto správe, aby sme harmonizovali pracovné a sociálne podmienky a ďalšie opatrenia v tomto sektore, to nie je dobrý návrh. Mali by sme teraz rušiť eh, prohibitívnu legislatívu a nie ju vytvárať. Zvýšenie daní pre určité druhy dopravy, to by takisto bolo zničujúce pre priemysel. Správa takisto chce aj vyššie mytné poplatky a ja neviem, ako si to komisia predstavuje. To je predsa proti, to, proti cieľu neobmedzovania mobility. Takisto e, zákaz e, vozidiel so spaľovacími motormi v centrách miest. To je takisto nedosiahnutelné a aj neželateľné, najmä v týchto časoch ekonomických ťažkostí. Táto správa nezohľadňuje princíp subsidiarity. My máme teraz možnosť e, vyslať pozitívne posolstvo podnikom, aby sme podporili hospodársky rast a vnútorný trh, ale namiesto toho tu pripravujeme dokument, ktorý trestá um, priemysel aj naše hospodárstvo, aj našich občanov. Ďakujem. A teraz pán Tusas. Politická liberalizácia dopravného trhu v Európskej únii ide proti občanom. Je to výpredaj v prospech koncernov a to vedie aj k utlačaniu pracovníkov, nedodržiavajú sa e, bezpečnostné normy a to vedie k väčšiemu počtu nehôd a to všetko sa potom um, odráža aj na tovarovej preprave. Malo by to takisto zlé dopady na uh, zdravie obyvateľstva aj na bezpečnosť v Grécku. Napríklad námorná uh, doprava bola podporovaná dotáciami a to viedlo k tomu, že ostrovné regióny boli odrezané a takisto e, stúpli ceny dopravných lístkov. Toto nebolo dobré pre zamestnancov. Tí dnes aj tak sú nezamestnaní. Záverom pre zamestnancov je to, že bez ohľadu na to, aké kritérium sa uplatňuje. Pre koncerny, tak nikdy sa nezohľadnia potreby ľudí. Ďakujem. A teraz pán Imbrazes, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, ďakujem pánovi Grošovi za vynikajúcu správu. Správu tak dôležitú pre Európu, európske regióny a mesta, takisto pre občanov Európy, pretože tu vznikajú pracovné miesta a rozbieha sa spoločný trh doprava môže výrazne prispieť e, k splneniu cieľov 2020, pokiaľ ide o zamestnanosť, trvalý udržateľný rast, e, vedu, e, životné prostredie. Súhlasím so spravodajcom, že určité členské krajiny podceňujú pridanú hodnotu dopravy, dopravnej politiky a brzdenie implementácie tejto politiky. Všetko by sa malo diať aktuálne, v dobe ak- e krízy nedostatočne investujeme do dopravných e, infraštruktúr v nových členských krajinách, starých členských krajinách. Všade treba odstraňovať rozdiely v rozvoji týchto infraštruktúr. Európa potrebuje konkurencieschopný dopravný systém, ktorý bude efektívne využívať zdroje. Ďakujeme. Teraz pani Stasen, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem pán predsedajúci. Očividne v Bruseli ešte nepochopili, že Európa je v ťažkej hospodárskej kríze. Táto správa eh, vytvárania postup, postupného vytvárania dopravného priestoru e, hovorí aj o nezmyselných e, subvenciách. Železničné spojenia sa uprednostňujú pred leteckou dopravou a cestnou dopravou. To, že Brusel e, ide mimo reality, e, no už to nie je žiadne prekvapenie. Je to v rozpore s cieľami stratégie 2020 a najdôležitejšia otázka sa tu vôbec nekladie. Čo my, Európania, za tieto miliardové investície vôbec dostaneme? E, občanov všetko bude stať miliardy, hoci už teraz dostávajú obrovské vysoké subvencie národné železnice. Napriek týmto vysokým príspevkom konštatujeme, že po, podiel železnice e, na celkovej doprave e, v, v poslednej dobe klesá. Očividne občania radšej lietajú alebo používajú autá. Hovorí sa tu aj o zámienke klimatických zmien a takisto otázka efektívne, efektívnej dopravy e, v takomto inefektívnom, neefektívnom systéme. Železnica sa uprednostňuje e, so zámienkou životného prostredia. Mali by sme sa vraj postarať o to, mali by sme sa postarať o to, aby sa dane použili na to, aby sa dosiahla najlepšia pridaná hodnota. Je tu otázka modr- e, pomocou modrej kartičky e, od pána Kramera na adresu pani Stasen. Pán Kramer, máte slovo. Vy ste povedali, že sa uprednostňuje železnica. A viete o tom, že železnica musí zaplatiť za, za benzín, za elektrickú energiu a že tu je oslobodená letecká doprava. 30 miliard ročne je to. Viete o tom, že na železniciach je záväz, záve, záväzné mýto na každý kilometr trasy, na každú lokomotívu Zatiaľ čo súčasne je to slobodné rozhodnutie e, členských krajín, či na cestách sa bude vôbec na autostrádach e, mýto vyberať. Kto teda podľa vás tu bude, je tu sub, e, subvencovaný, dotovaný? Prečo by mali prečo by mala byť cena za železnicu trojnásobne vyššia a, tu ešte, a pritom ešte E, dostáva pridanú hodnotu, teda DPH aj štát, na rozdiel od vysokých taxicien v leteckej doprave? Nech sa páči odpoveď. Milý pán Kramer, vieme, že máme úplne rozdielný názor, ale nesmiete popreť, že e, sú tu obrovské dotácie do železnice a infraštruktúra ciest sa e, financuje z vlastných e, zásob veci, ktoré sme tu pomenovali, musia platiť aj pre infraštruktúru. Ďakujeme. A ďalším rečníkom je pán Pirker. Vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia, Biela kniha o doprave znamená pre Európsky parlament aj diskusiu o zmysluplných predpisoch pre dopravné toky, aby spoločnosť eh, v Európe zostala eh, v švungu, tak povediac. Pán spravodajca tu odviedol vynikajúcu prácu. Jeho návrhy sú naozaj e, vynikajúce. Ide o optimálne použitie foriem dopravu a ich kombinácie. Tu musíme konštatovať, že nie všetky prostriedky dopravy pre všetky regióny a všetky krajiny sú v zmyslu plne použiteľné. E, chcem tu poukázať napríklad na tie tzv. gigalinery, obrovské, dvojnásobne ťažké kamiony, než tie, ktoré boli pôvodne povolované. V mojej krajine, v Rakúsku, by použitie týchto obrovských nákladných vozidel jednoducho národohospodárska hlúposť na prestavbové opatrenia, pokiaľ ide o štruktúru, ktoré sa majú adaptovať, keby sa len to realizovalo na tranzitných ťahoch na parkoviskách, e, na obchvatoch, tak by sa muselo použiť minimálne miliarda eur. Návrhy zmien, ktoré sme predložili k odseku 26, sa nám podarilo e, dosiahnuť, aby nebolo celoeurópske autorizovanie, schvaľovanie týchto gigalinerov. Členské krajiny budú môcť schvaľovať, či chcú na svojom území pri, pripustiť tieto vozidlá alebo nie. Pokiaľ ide o tra, transportný e, priemysel, čo je preň dobre, to musí e, e, e byť, to, to je rozdielne v Švédsku a, a rozdielne v e, tranzitnej oblasti e, rakúskych Alp. Krajiny musia samé mať možnosť rozhodnúť, či tieto dopravné prostriedky na svojich cestách povoliť chcú alebo nie. Ďakujem. Ďakujeme teraz pán El Kadraji. Voorzitter, collega's, meneer de commissaris. Dit rapport Ďakujem za slovo a za túto správu. Táto správa vlastne vytýčuje určitý plán našej práce do budúcna, do nastávajúcich rokov. Som veľmi rád, ako sa k tejto téme pristupuje a dosiahli sme dobré kompromisy. Sú tu tri základné veci, na ktoré chcem poukázať. Poprvé, dôležitosť sociálneho rozmeru dopravy. V nastávajúcich niekoľkých rokoch nemôžeme pokračovať tým, že budeme ďalej len otvoriť, otvárať trh, liberalizovať ho a zároveň nerobiť nič so sociálnym rozmerom. Preto je veľmi dôležité, že v roku 2013 Európska komisia by mala vlastne e, predložiť hĺbkovú analýzu pracovného trhu napríklad. A Vlastne e, to sa týka aj sociálneho aspektu rôznych druhov dopravy, pretože chceme zabezpečiť ozaj vysokú úroveň podmienok pre všetkých, ktorí v týchto odvetviach, v tomto sektore teda pôsobia. Takže chceme, aby doprava bola efektívnejšia a udržateľnejšia. A samozrejme, nechceme uviaznúť niekde. E, to si proste nemôžeme dovoliť potrebujeme určitú kombináciu trení. Samozrejme, neexistuje všeliek. Chceme lepší energetický mik, chceme udržateľné alternatívy, zavadzanie nových technológií. Proste je tu mnoho dôležitých prvkov v tejto reforme a v tomto návrhu a oceňujeme to. Pokiaľ ide o technické aspekty interoperability, to je tiež veľmi dôležitá vec v oblasti letectva taktiež. Aj tam je čo zlepšovať. Čiže je, veľmi dôležité je to aj pre železnice a železničnú dopravu. Už sa urobilo veľa. Napríklad zoberme si Thales. Existuje sedem rôznych bezpečnostných systémov, ktoré musia fungovať v troch rôznych krajinách. To, a mnoho byrokracie zaberá mnoho času. V podstate ide o to, že máme na tanieri toho dosť, treba začať na tom pracovať už v nastávajúcich rokoch. Ďakujem. Slovo má pán Zíle. Ďakujem za slovo. Pán komisár, vážení kolegovia, v prvom rade chcem poďakovať eh, pánovi spravodajcovi za jeho prácu. Určite nebolo ľahké nájsť rovnováhu medzi prioritami a záujmami a preto bolo predložených vari 400 pozmenujúcich návrhov. Čiže hľadala sa tá rovnováha medzi rozvojom odvetvia dopravy a posilnením e, aspektov, ktoré sa týkajú nákladov a záťaže pre daňových poplatníkov a tak ďalej. Návrh obsahuje celý rad pozitívnych prvkov v súvislosti s rozvojom infraštruktúry a samozrejme tá úroveň rozvoja infraštruktúry je rôzna aj v jednotlivých štátoch EÚ. To sa týka taktiež využívania fosílnych palív a tak ďalej. Tá všeobecná tendencia správy je pozitívna, že vlastne by sme mali zavádzať aj nové, e, nové opatrenia s cieľom rozvoja, aby, ale zároveň aby sa zohľadňovali spomenuté aspekty. Slovo má pán Ferreira. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ešte raz hovoríme tu o ozaj hodnotných cieľoch, ale zdá sa, že dosahujeme niečo úplne iné. Hovorí sa tu aj o environmentálnych cieľoch, o interoperabilite, o nízkej, nízkouhlíkových technológiách a tak ďalej. Ale ďalej, ďalej potom v správe uvidíme, čo sa naozaj udere, udeje. Čiže liberalizácia dopravy, čo znamená v podstate privatizácia všetkého, čo by mohlo prinášať zisky. Čiže ceny pôjdu hore, bezpečnosť dole v podstate ľudia prídu o, právo, o prácu a vlády prídu o dôležitý nástroj regulácie. Takže čo potrebujeme v doprave? Samozrejme, úroveň rozvoja dopravy je na niečo naviazaný. Záujmy nadnárodných podnikov, ktorý, ktoré chcú zahlčiť trhy výrobkami, ktoré sú z hľadiska nákladov výhodné a lacné pre ne. To je jedna vec. No a potom vidíme, že aký to má dôsledok takéto prístupy, že sa proste zatvárajú železničné trate a tak ďalej. Ďakujem. Pán Kancián. Ďakujem za slovo, pán predseda. Zajtra Budeme hlasovať o tejto strategickej iniciatíve, ktorá sa týka budúcnosti dopravy. Proste chcel by som zablahoželať nášmu spravodajcovi, ktorý v podstate za tri mesiace vypracoval tento významný dokument, ktorý vlastne načrtne smerovanie rozvoja dopravy v Európe. Hovorí sa tu, že sa naozaj vytvorí jednotný trh, pokiaľ ide o administratívne a technické bariéry, samozrejme tie sú na úkor hospodárskej súťaže a zvyšovania konkurencieschopnosti. Hovorí sa tu hlavne ale o železniciach. 5 rokov potom, čo vznikol jednotný akt o jednotnom trhu v tomto smere, máme tu pred sebou situáciu, kde doprava by práve mohla opäť pomôcť oživiť európsku ekonomiku. To sa týka osobnej dopravy a v tomto zmysle európska regulácia môže zohnať svoju úlohu, takže ide tu o priority, ako sú napríklad cezhraničná doprava a spájanie významných dopravných uhlov, pardon, úzlov a stanovenie významných trás a osí. Potrebujeme začať hovoriť aj o projektoch, ktoré presahujú garantované systémy momentálne a mali by ale umožniť riešiť krízu. Chceme ísť ďalej. Musíme sa pozerať aj na aspekty bezpečnosti cestnej dopravy a musíme sa začať pýtať aj o alebo na otázky teda interoperability. Ale sú tu aj ďalšie otázky, napríklad Cezar a prístup jednotlivých vlád ku tejto európskej dopravnej politike. Pán komisár hovorí o ambicióznych plánoch. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Slovo pán Ulfskop. Takže pani Ulfskop. Ďakujem za slovo. Táto správa hovorí o potrebách v odvetví dopravy predovšetkým. Bude veľmi užitočné skombinovať dlhodobé investície a takto bojovať proti dlhodobej nezamestnanosti. Čiže projekt TNT by mal tomuto napomôcť aj v súvislosti s nákladnou dopravou by sme sa mohli vynasnažiť znížiť emisie a proste hovoríme o tých 20% CO2 za 20 rokov, ale mali by sme myslieť aj ďalej, za rok 2020. Isté. Významným aspektom je aj konkurencieschopnosť. A toto má značný dopad na ľudí, ktorí pracujú v tomto odvetví. Okrem toho je tu významnou témou aj aspekt bezpečnosti a nehôd, aké sú tie bezpečnostné predpisy Takže potrebujeme ozaj mať perspektívu, ktorá hľadí ďalej do budúcna, ktorá je dlhodobejšia, s cieľom zaistiť vyššiu úroveň bezpečnosti a slušnú úroveň v doprave. A to sa netýka len tých, ktorí pracujú v odvetví dopravy, že by cítili nejaký rozdiel, ale aj cestujúci. Ďakujem. Slovo má pán Vlasák. Vážený pán predseda, pán komisár, dámy a páni. Odstraňovanie bariér vo voľnom pohybu osôb, tovaru a služieb a kapitálu je našou dlhodobou prioritou. Z tohoto dôvodu podporujem snahu Európskej komisie o vytvorenie jednotného európskeho dopravného priestoru. Dôležitou podmienkou je ale aj komplexné a efektívne prepojenie dopravných sietí naprieč Európskou úniou a vytvorenie súrodej multimodálnej siete. Preto považujem za správne, že v Bielej knihe sa spomínajú viackrát rozdiely v dopravnej infraštruktúre e, v východnej a západnej časti EÚ. Na druhej strane nielen v tejto bielej knihe, ale aj obecne celkovo v aktivitách komisie postrádam konkrétne opatrenia alebo iniciatívy, ako odstrániť tieto rozdiely. V tomto ohľade na mňa aktivity komisie e, z oblasti dopravy pôsobia troška nesúrodo. Očakával som, že komisia príde s nejakým riešením, ako tieto rozdiely medzi východnou a západnou časťou EÚ odstrániť. V podobe navrhovaného infraštruktúrneho fondu, ale ten ma značne sklamal, pretože opäť väčšinu podpory sústreďuje do starých štátov EÚ. Aj napriek tomu, že vlastne odoberá 10 miliard z politiky súdržnosti, ktorá je primárne určená pre slabšie regióny toto je nielen veľkým sklamaním pre mňa, ale aj osudovou chybou európskej integrácie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mr. Bach. Ďakujem pekne, pán Bach. Vážený pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia, v prípade takéto dôležitej témy ako kniha o budúcnosti dopravy je vždy veľké riziko, že v konečnom dôsledku vytvoríme len nejaký zoznam želaní. už no, keď sa pozrieme na výhľady zajtrajšieho hlasovania, tak e, v každom prípade môžeme poďakovať Matej Grošovi, pretože jemu sa podarilo z viacerých sto, stoviek e, pozmeňujúcich návrhov vypracovať prehľadný výsledok a základné akcenty dopravy sú bezpečnosť, ochrana životného prostredia, energetika a technológie. Ja vítam aj to, že také dôležité otázky ako sociálne, zdravotné a pracovnoprávne podmienky zamestnancov sa tu spomínajú. Je to veľmi dôležité z hľadiska nedostatku pracovníkov v sektore dopravy, proti ktorému treba aktívne postupovať, ak v budúcnosti chceme zabrániť nedostatku, výraznému nedostatku zamestnancov ďalšia, ďalší rozvoj kabotáže e, cestnej dopravy je možný len, ak vylúčime sociálny dumping. Ja vítam tiež aspekt zlepšenia e, cestnej alebo bezpečnosti na cestách. Bezpečnosť na cestách je téma, ktorá nás musí zamestnávať aj v budúcnosti. Iné body vnímam kriticky. Rovnako by som si želal, aby tam bolo viac model shift, teda presunu e, objemu dopravy z cesty na e, lodnú alebo kolejovú vlakovú dopravu. Ďalej tiež liberalizácia železničného sektora a otvorenie medzinárodnej osobnej dopravy. A treba ešte viacej premyslieť treba vyriešiť ešte viaceré okolnosti. Ale ako sa už povedal, tak dúfam, že očakávania parlamentu, ktoré sa tu vyjadrujú, nezostanú len nejakým zoznamom, ale do roku 2020 dosiahneme cieľ a naše ciele sa stanú realitou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Parňo, vážený pán spravodajca, vážený pán komisár, Najskôr by som chcel poďakovať správodajcovi za jeho prístup. Preukázal, že znenie sa úspešne presedilo. V texte sa presedilo nielen liberalizácia a prístavných služieb. No a vážený pán komisár, v tej minúte, ktorú mám k dispozícii, by som rád ešte povedal, že ja osobne mám ťažkú pozíciu voči tejto diskusii. V roku 2001 bola predložená biela kniha, no a aj napriek všetkým dosiahnutým cieľom po 10 rokoch sa dá len skonštatovať, že sektor dopravy ešte nie je stále eh, udržateľný, nefunguje udržateľné. Váš návrh z marca 2011 podľa mňa nie je dosť ambiciózny v konkrétnych cieľoch a návrhoch. No a pri pohľade na cestnú mapu, ktorú chceme zajtra odhlasovať, mohli by ste predložiť ešte niektoré konkrétne návrhy, napríklad zníženie emisí CO2 v cestnej doprave o 20 princíp znečisťovateľa v prípade všetkých druhov dopravy do roku 2050 všetky členské štáty musia mobilizovať 1500 miliard eur, 1,5 mili, bilióna. No a teraz máme krátkodobé iniciatívy. No a moja otázka znie, ako chcete uh, uvoľniť dlhodobé financovanie. Pani Foster, máte ešte jednu minútu, čiže máte dokopy dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, no, vážený pán predseda, vážený pán komisár udržateľný sektor je veľmi dôležitý pre politiku dopravy na zajistenie konkurencie, schopnosti, raz budúcnosti a pracovné miesta v EU. A preto potrebujeme dlhodobú víziu dopravnej politiky. No a, a zaručenie dlhodobého rastu v udržateľnom sektore je veľmi dôležité a mali by sme to podporovať pri dosahovaní týchto cieľov. Avšak mám obavy, isté obavy, že v správe nie je vyvážený prístup. Ponúka to len jednu možnosť, ako dosiahnuť udržateľnosť eh, systému dopravy, sektora dopravy. A to je len legislatíva. Je to veľmi preskriptívne, problematické a bude to viesť k mimoriadným výdavkom na úrovni EÚ aj národnej úrovni. Odkiaľ zoberieme peniaze? Prečo nebudeme, nehľadáme alternatívy, ako napríklad zdieľanie najlepších postupov? Rovnako treba zohľadniť snahu sektora znižiť emisie CO2. Napríklad letecká doprava vyvinula obrovské snahy na zlepšenie technológie vo výrobe a operačnými zmenami, ale to niektorí poslanci nikdy neuznajú. No a samozrejme Single European Sky ECR to podporuje a to bude veľká zbraň na boj proti emisiám v budúcnosti. My potrebujeme, aby členské štáty sa tomu začali venovať a isté komisár súhlasí. Takže na záver, pán predseda, ak sa chceme nazývať rozumní zákonodarcovia, musíme eh, predložiť eh, rigoróznu prioritizáciu iniciatív, ktorá zníži záťaž na náš už tak eh, preťažený rozpočet a hlavne pomôže našim občanom dopravovať a prepravovať sa. Ďakujem pekne. Teraz pán Koša. Ďakujem za slovo, vážení kolegovia. Pán kolega Groš naozaj vykonal výbornú prácu a predpokladám, že toto naozaj pre oblasť dopravy bude znamenať značný stimul z hľadiska rozvoja. Už pri viacerých príležitostiach som mala príležitosť zdôrazniť, aký mám názor. Totiž, že čím skôr je potrebné, aby išlo udržateľné no proste e, mať taký systém, ktorý bude efektívny, udržateľný a environmentálne priateľný. Veľmi zaujímavá by bola práve napríklad tzv karta pre cestujúcich, ktorá umožní vlastne plynulé cestovanie v viacerých druhov dopravy. A myslím, že práve e, tu sa spomínajú aj osoby, e, ktoré sú zraniteľnejšie, ale nie len na túto tému chcem hovoriť. Chcem povedať, že Európa starne z hľadiska obyvateľstva. A zákonodárcovia, my teda sa budeme musieť potýkať aj s tým, že vlastne musíme aj z hľadiska vytvárania právnych predpisov musíme vytvárať také niečo, čo bude zodpovedať skutočnosti a bude sa môcť v praxi realizovať. Čiže bude tu čoraz viac potreba, aby aj starší občania a prípadne aj postihnuté osoby mohli voľnejšie využívať dopravné prostriedky. a vôbec a teda dopravu ako takú. Myslím, že táto správa vysiela jednoznačný signál a ja sama by som chcela zdôrazniť, že áno, je tu potreba, aby Európska komisia na začiatku roku 2012 predložila návrh, ktorý sa týka tohoto. Ďakujem. Teraz pán Ertuk, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, predseda. Pán komisár, kolegyne, kolegovia, Biela kniha o doprave navrhla komisia, aby európsku dopravnú politiku a jej ciele na ďalších 20, približne 40 rokov stanovila. Viem, že 40 rokov je možno príliš dlhá doba, ale aj napriek tomu nesmieme zabúdať na to, že dopravné projekty majú dlhodobé plánovacie fázy, no a preto ja som za ten ďalekozraký prístup komisie. Keď sa pozrieme na ciele komisie, ktoré podporujem, vyššia bezpečnosť nasedením inteligentných dopravných technológií, multimodálne riešenia, internalizácia externých nákladov, no a predovšetkým doprava musí byť ekologickejšia sú dobré prístupy, poukazujem na legislatívne návrhy pre ekologické metra a podzemné dráhy. No a ďalej je potrebné znižovať emisie skleníkových plynov. No a čo sa týka rozvoja vnútrozemských eh, vodných ciest, ďalší rozvoj v povode Dunaja je dôležité, aby a tým netrpela príroda a budem citovať kolegov Kramera, ktorý správne hovorí, že lode sa musia prispôsobiť riekam a nie naopak. A na záver som sa povedať, že som rád, že boli predložené dobré pozmeňujúce návrhy. No a na záver snáď už len môžem poďakovať spravodajcovi za to, že bol ochotný príjmať kompromisy. No a na úplný záver možno ešte jedna vec, že keby sme 300-kilometrový prístup presunu z cesty na kolaj presadili. Už, ale nepodarilo sa to. Ďakujem pekne. Teraz prechádzame ku catch the eye, no a Máme e, zoznam a budem sa snažiť čo najviac poskytnúť zoznam, ale to znamená, že e, po minúte e, vyp, vám vypnem mikrofóny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Každoročné hodnotenie nám umožní monitorovať pokrok ak to bude potrebné, prispôsobiť ciele reálnej situácii v členských štátoch. To je jediný spôsob, ako môže zaistiť, že ciele, ktoré sme si stanovili, budú splnené. No a to sa nestalo z Bielou z roku 2001. Ďalej otázka regionálnej politiky a kohezný fond, ktorý sa bude využívať na financovanie transeurópskych sietí. Musíme zistiť, ktoré programy sú hodné na financovanie kde chceme prepojiť Európu, pretože je to otázka tiež tých najzdelenejších regiónov Európy, keďže Biela kniha v roku 2001 o tejto biele knihe sa nič neurobilo alebo ani nespomenulo, takže potrebujeme vnútorný trh vytvoriť a zapojiť do neho aj ľudí z najzdelenejších regiónov. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostáva pani Týkau. Ďakujem, predseda. Ja vítam v každom prípade cestovnú mapu pre jednotný európsky priestor dopravy. No a chcela by som požiadať komisiu, aby zaistili, že návrhy na otvorenie trhu nebudú viesť k sociálnemu dumpingu a lebo súkromným monopolom, ktoré by znamenali zhoršenie sociálnych a pracovných podmienok alebo európskej dopravnej siete. No a z tohto dôvodu nové členské štáty a ich potreby musia byť zohľadnené v následovných eh, viacročných finančných dohodách, pretože do roku 2020 dopravné siete v nových členských štátoch budú a mali by prekonať eh, tie medzery, ktoré existujú medzi dopravnými sieťami v členských štátoch, takže doprava sa nevyužíva dostatočne v podunajskej oblasti a v Černomorskom regióne a to treba vyžívať multimodálnym rozvojom dopravy. Ďakujem pekne. Slovo má pán Isavský Bilbao. Ani, takže Biela kniha je typická práve tým, že je tu nedostatok vôle, dobrej vôle zo strany členských štátov Hovoríme o harmonizácii a zjednodušovaní európskych noriem aj z hľadiska bezpečnosti, pracovných podmienok a aj ohľadne prispôsobovania dopravy potrebám osôb s telesným postihnutím. Hovorí sa tu taktiež aj o úsilí stanoviť si priority trebárs jednotné európske nebo. Cieľom je ale zvýšiť aj bezpečnosť na cestách, aby sme mali menej mŕtvych a aby sme lepšie mohli pôsobiť v rámci vnútorného trhu. Práve by som očakávala viac dobrej vôle zo strany členských štátov. Áno, prijímajú sa aj urgentné naliehavé opatrenia a chcem poďakovať pánovi Grošovi za vynikajúcu prácu. Slovo má na minútu pani Isabel Duron. vážený pán komisár kolegovia vyhli sme sa e, katastrofe zodpovednosťou v tejto oblasti nám pomohla Európska únia. Táto biela kniha je naozaj uh, výborným nástrojom dosiahnuť toto aj v oblasti dopravy, inovácie, e, uprednostnenie iných typov dopravy, energetická e, efektivita. To všetko už prináša, prináša určité e, plody, vznikajú pracovné miesta. U tejto bielej knihe potrebujeme odvahu. A určite pochopíte, že tu treba naozaj aj robiť viac, treba ísť ďalej, robiť viac e, pre inovácie, treba vytvárať nové postupy, novú prax, zmeniť naše návyky. To má mnohé výhody pre e, zdravie, pre životné prostredie. Teraz má slovo pán Paška. Ďakujem za pán predsedajúci. úsilie o vytvorenie jednotného európskeho dopravného priestoru je významnou ambíciou

Slovo má pán Melcer. Ďakujem, pán predseda. Keď si uvedomíme, že v terajšej Bielej knihe sa uvádzajú rovnaké e, ciele ako pred desiatimi rokmi, tak je jasné, že je spoločná dopravná, spoločný dopravný priestor je skôr e, jedným z ďalších neúspešných bruselských projektov. Jednotlivé oblasti trhu, transeurópske e, siete, spoločný otecký priestor alebo e, spoločné alternatívne pohony. Tu sa e, zaznamenávajú len malé pokroky. Biela kniha obsahuje veľmi ambiciózne klimatické ciele pre oblasť dopravy, napríklad e, priestor bez CO2, mestská logistika. A tu si položme otázku, naozaj nie je to trochu iluzórne? Trvalo udržateľné hospodárstvo bude môcť byť

Ďakujem. Súhlasím e, s návrhmi, ktoré sú zakotvené e, v Bielej knihe. Podporujem takisto iniciatívy a nápady, ktoré smerujú k eliminácii e, predkážok v sektore dopravy. Podľa mňa je veľmi dôležité prepojiť a, všetky systémy dopravy v členských krajinách a preto potrebujeme zabezpečiť veľmi dôležité vývojové tendencie v paneurópskom dopravnom systéme. Samozrejme potrebujeme aj lepšiu absorpciu financovania EÚ. Ďalšou dôležitou témou je bezpečnosť dopravy. Ďalšou prioritou potom je a skutočnosť, že treba prepojiť naše dopravné systémy s tretími krajinami. To znamená, že musíme zlepšiť eh, prepájacie body a veľmi dôležité je to tak hlavne na eh, hraniciach s našimi najbližšími eh, susedmi. Musíme eh, implementovať naše ciele. Rečník je prerušený. Ďalším rečníkom je pán Luhan, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. Doprava E, vážený, nie je obmedzená len na jednu krajinu a preto potrebujeme silnú medzinárodnú spoluprácu, tak aby kroky v tomto sektore boli efektívne. Bohužiaľ, jedno z hlavnou prekážok pri vytváraní spoločnej dopravnej e, sféry, spoločnej oblasti, to sú veľké rozdiely medzi úrovňou infraštruktúry medzi východnou a západnou Európou. A práve preto sa domnievam, že E, zaostávajúce regióny by mali mať naďalej prínos z udržateľného komunitárneho financovania pre transportnú infraštruktúru, vrátanie zlepšenia e, infraštruktúry. To všetko výrazne prispieje k zvýšenej konkurencieschopnosti e, týchto oblastí a nepriamo aj ku konkurencieschopnosti EÚ. Ďakujem. Ďakujeme kolegu Luhanovi, takisto ďalším rečníkom. Chcem eh, vám aj poďakovať, že ste sa držali jednej minúty. A teraz eh, po procese Catch the Eye môžeme prejsť eh, k slovám pána podpredsedu komisie, pána komisára Kalasa, ktorý zareaguje na jednotlivé príspevky. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Je pochopiteľné a veľmi dobre pochopiteľné, z tých poznámok, ktoré odozneli, aký veľký význam má odvetvie dopravy. A že koľko je tu rôznych detajlov, ktorým musíme venovať pozornosť. A tu sme práve videli a mohli sme si vypočuť aj dosť protichodné vyjadrenia. Takže aj pokiaľ ide o ten jednotný priestor, potom sa povie, že je tu príliš veľa regulácie a tak ďalej. Takže čo robiť? Potrebujeme naozaj tento jednotný európsky dopravný priestor? Ak sa projekty nebudú, teda tie projekty nebudú napredovať tak rýchlo, ako by sme si želali, tak by to nemuselo dopadnúť dobre. Proste tie ambície by sme si mali zachovať. Máme svoje myšlienky, predstavy a úlohy. V podstate dve minúty mi nestačia na to, aby som eh, mohol na všetko reagovať, ale chcel by som oceniť veľmi dobrú spoluprácu s výborom pre dopravu Európskeho parlamentu. Mali sme už mnohé diskusie a budeme v tom aj naďalej pokračovať. Týka sa to všetko konkrétnych legislatívnych návrhov. Napríklad pokiaľ ide o prepracované znenie prvého balíka Eh, predpisov, ktoré sa týkajú železničnej dopravy napríklad. Tam je práve situácia dosť fragmentovaná a je tam dosť veľa protirečení a rôznych názorov a rôznych záujmov taktiež. Mnohí z vás poukázali na to, že táto biela kniha vlastne má zámer vlastne eh, pridať legislatívu, proste niečo zväzovať a že, ale tí ľudia, ktorí vlastne treba zvyrábajú železničné, železničné zariadenia a techniku, oni sa stiažujú, že toho už je príliš mnoho. Proste je preto cieľ zharmonizovať aj tieto e, technické aspekty, e, aj systém certifikácie. Čiže otázka viac alebo menej tej regulácie. Napríklad sa hovorí o zjednodušení formalít pre lode. Znamená to viac alebo menej regulácie. Takže môžem vás uistiť, že Európska komisia sa snaží vytvoriť legislatívny rámec pre rozvoj dopravy systému dopravy ako takého, aby bol tento čo najmenej byrokratický. Musíme samozrejme hovoriť aj o dopravných zápchách a musíme hovoriť aj o emisiách CO2 a o závislosti na palive. Musíme nájsť v Európe správne odpovede na tieto otázky, pretože v opačnom prípade to bude znamenať veľké sklamanie aj pre podnikateľský sektor, ale aj pre obyvateľov v každej krajine. Takže máme pred sebou konkrétne návrhy a môžeme pracovať na tom. Napríklad transeurópska sieť, tento návrh je návrhom, na ktorom sa už pracuje a je to proste návrh, ktorý je značne odlišný od mnohých predchádzajúcich návrhov. Napríklad e, návrhy v oblasti železníc sa uberajú tým smerom, že vlastne sa snažíme prekonávať tú vnútroštátnu fragmentáciu konkrétne v oblasti železničnej dopravy. Ďakujem. Ďakujeme pekne a túto rozpravu ukončíme tým, že dáme slovo pánovi Grošovi, pánovi spravodajcovi. Má dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Pán komisár, chcel by som poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom za ich príspevky a budem reagovať na kolegu Košu. E, samozrejme, e, doprava je pre ľudí a keď hovoríme o práve, ale je to teda, je to teda spravodlivé pre, tak pre postihnutých, ako aj rodiny a seniorov. My nerobíme samoučelné smernice. Smernice robíme vtedy, keď sme presvedčení o tom, že jedna európska regulácia je jednoduchšia ako 27 národných. A preto je to trochu príkladné, keď kolegovia doma hovoria, že Európa mi život komplikuje. Ja by som chcel hovoriť podľa mojich pravidel a chcem, aby Európa akceptovala pravidla jednej krajiny. No a preto myslím, že pravidla, s pravidlami musíme za, sa zaobchádzať e, rozumne. No, v niektorých momentoch sa nedá nájsť konsenzus. Sme počuli, pre jedného je Ecoliner produktom, ktorý zajtra zlepší kapacitu a pre druhých je to obrovský kamión, príšera, ktorá zničistuje životné prostredie a Nikolajner. sa dá niekde dobre zniesť a niekde nie. A preto je to vec, o ktorej by sme nemali príjmať smernicu. Pán komisár, zajtra začneme praktickú prácu a chceme zmerať aj to, čo sme povedali v budúcich rokoch, rok po roku, tak ako v oblasti životného prostredia, ako aj iných modalít, chceme, aby mali nástroje, ktoré v jednej krajine budú ukazovať, ako sa doprava rozvíja. To chceme robiť spoločne s komisiou, pretože sme presvedčení o tom, že všetky návrhy, aj tie, ktoré budú zajtra predložené k transeurópskym sieťam, môžu mať v jednotlivých modálnych ťažiskové body. Takže to je dôležité a to môže viesť aj k tomu, že to, čo povieme, neostane len teóriou, ale zajtra sa bude skúšať aj v praxi. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Ďakujem pekne, pán Gross. La votación, cerramos el debate. Takže tým končíme rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra o 11.30.